Vítam Państwa serdecznie. Srdečne vás vítam. Prechádzame k vysvetleniam hlasovania. Čakali ste, dámy a, dámy a páni, poprosím vás všetkých, ktorí ste ešte tu v tejto miestnosti a ste hladní, tak prosím vás, chodte obedovať a nechajte ostatných, aby si troška popracovali. Takže najprv budeme e, hovoriť o globálnych cieľoch a záväzku Európskej únie v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti. Ako prvú prosím pani Kristínu Morvaj.